di voto sulle conclusioni. Dostávame sa k hlasovaniu o záveroch, o vysvetľovaniu hlasovania. Chiedo ai colleghi di defluire dall'aula con eh, velo... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste opustili eh, čo najrychlejšie túto zasadaciu miestnosť a podľa možností v tichosti pán Anan. Ja som často mal pocit, že táto snemovňa nemá kontakt s realitou v nadväznosti na zníženie ratingu. Myslím, že už sa z toho stala klinická neuróza. Znížil sa rating nielen e, krajín eurozóny, ale aj toho e, eurovalu a pritom reakcie sú také, že jednoducho si zapcháme uši a budeme sa tváriť, ako keby ratingové agentúry neexistovali. A potom pán Brok v rozhovore e, v The World povedal, že ide o nejaký komplot proti eurozóne teda, že je e, tu pokus e, o zničenie eura. E, treba sa, priatelia, zhostiť toho hlavného problém, problému. Nemôžete zmeniť počasie tým, že zmeníte predpoveď. Ten pohár sa jedného dňa definitívne rozbije. Bene, grazie Anna, l'onorevole Fox. Ďakujeme. Nasleduje pán Fox. Ďakujem, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o závery rady z minulého mesiaca, poviem len nasledovné. My tu e, v, v tejto e, snemovni e, si, na, čo si klameme, ak si myslíme, že sme jediť, jediným demokratickým hlasom. Hovoríme o komunitárnej metóde, ale treba pochopiť, že táto medzivládna dohoda je podpísaná 26 demokratickými vládami, ktoré sa zodpovedajú svojim obyvateľom. Moja vláda sa rozhodla nezúčastniť sa toho. Nemyslíme si, že je dobre. Nechceme nič zle Británii ani eurozóne, ale keď vidíme, ako sa snaží riešiť svoje problémy táto zóna, myslím si, že závery, v naši, e, e, pokiaľ ide o e, daň z finančných transakcií, sú nesprávne to, to je len akcia pres, presúvania a mali by sme však Európu e, spraviť konkurencieschopnejšou a nepridávať ďalšie dane, ktoré len poškodia obyvateľov Európskej únie. Ďakujeme. A teraz má slovo pani Kolárska Bobinská. Čer, onorevole Kolárska Bobinská. Nech sa páči, pani poslankyňa. Nie ste tu? Tak potom pán poslanec Svinborn. A predsa len ste tu. Počujete ma? Pýta sa pani poslankyňa. Ďakujem za slovo. Rada by som vysvetlila svoje hlasovanie. Pred e, nemnohými rokmi sme e, hovorili o Lisabonskej zmluve a takisto nedávno prebehlo množstvo referient. Teraz však nepokračujeme s implementáciou e, Lisabonskej zmluvy. Naopak, e, mnohé vlády, francúzska a nemecká, cúvajú. E, Európa sa stiahuje. Klesáme naspäť v čase do obdobia pred niekoľkými rokmi Treba zlepšiť komunitárnu politiku, posilniť e, inštitúcie, ale namiesto spolupráce sa tá Lisabonská e, zmluva kúsok po kúsku vlastne e, demontuje. Ďakujeme. Slovo má teraz pán poslanec Svinburn. Pani poslankyňa. Pokiaľ ide o medzivládnu dohodu, nehlasujem proti obsahu, ale proti tomu, že k tomu vôbec zaujíma tento parlament stanovisko. Toto nie je zmluva o EÚ a preto by sa takto k nej nemalo pristupovať. Kríza v eurozóne pokračuje a zdá sa, že väčšina z riešení, ktoré sa doteraz použili komplikovanými usmerneniami, e, vedú k čoraz e, zložitejšej finančnej štruktúre a neutišuje to trhy. Mali by sme e, postupovať jednoduchšie pre trhy. Ak bude potrebné, ale najdôležitejší aspekt tejto zmluvy je zahrnutý v Sixpacku o ekonomickom riadení a preto nevidím žiaden prínos v tom, že my tu e, plýtvame čas k tejto dohode. Ak je na to potrebná medzivládna dohoda, aby si splnili vlády svoje prísľuby k sekundárnej legislatíve, prečo, prečo vlastne plýtvame časom? ak si členské krajiny neveria, že e, splnia svoje záväzky, ako e, by ich voliči vôbec mohli e, začať im veriť. Ďakujeme. Slovo má teraz poslanec Jatemaki. Ďakujem pekne. Obávam sa, že si Európa opätovne predpíše pravidlá, ktoré sa nebudú dodržiavať. Dôležité je, aby sme mali pravidlá, ktorých sa aj budeme držať a ktoré zvýšia konkurencieschopnosť v Únii. Ciele e, vyzerajú tak, že si nemyslím, že členské krajiny naozaj tieto aj dosiahnu. A v tejto fáze si myslím, že by bolo najdôležitejšie, keby sme prijali program, ktorý sa bude dať aj e, dodržať, a namiesto toho sme sa mali podľa mňa tiež koncentrovať na rast a zachovanie pracovných miest. Európska únia nezohľadnila to, že i naďalej existujú daňové raje, že sa e, dejú daňové úniky a to je podľa mňa niečo, čo treba teraz naozaj riešiť. Ďakujeme. A teraz dávam slovo pani Petikainen. Ďakujem, pán predseda Pozíciu parlamentu považujem v tejto veci za veľmi dôležitú, pretože jedným z centrálnych princípov EÚ e je to, že sa dodržiavajú pravidlá a že sa dodržiava komunitárna e, metóda ako súčasť e, demokratického procesu. Ak z politických dôvodov bolo niekedy nutné aby sa nie všetky členské krajiny zúčastňovali. Je celkom dôležité, aby sme tú implementáciu realizovali s normálnou komunitárnou metodou, podobne ako to bolo u Six packu. E, teraz je dôležité postarať sa o to, aby sa dodržiavali celkom normálne zákonné postupy pri týchto nových pravidlách. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani e, Záborskej. Signor Presidente, nemohla som hlasovať za spoločné uznesenie k záverom posledného zasadnutia európskej rady. nesúhlasím s tým aby tento parlament odopieral členským štátom právo dohodnúť sa medzi sebou ako rovnocenní partneri na riešení naliehavých ekonomických otázok. ak má európa úspešne zvládnuť krízu musia členské štáty opäť získať dôveru finančných trhov. jedinou správnou cestou k tejto dôvere je prevzatie zodpovednosti hľadanie ďalších spôsobov ako si požičať peniaze na neefektívne štátne a európske projekty je typ uvažovania ktorý nás do krízy priviedol. je to cesta k novým verejným dlhom cesta do pekla. preto nemôžem podporiť uznesenie ktoré presadzuje ustanovenie projektových dlhopisov zavedenie dane z e, fiškálnych transakcií a stabilizačné dlhopisy. Ďakujeme pani Záborskej a teraz prejdeme k správe Florence a slovo má kolega Enen. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Mňa eh, prekvapili mnohé vyjadrenia po tom samite, teda, že e, Británia by mala vystúpiť z EÚ i svojou cestou. A väčšinou sa to hovorí dosť e, negatívne, ale podľa mňa je to dobré východisko pre ďalšie rokovania. E, my nebudeme súčasťou novej zmluvy, tak potom si myslím, že to treba využiť e, pre ďalšiu integráciu. E, napríklad malo by to byť nové fórum pre daňovú harmonizáciu. E, čiže mali by sa približovať rôzne politiky. My budeme možno, že taká vonkajšia vrstva EÚ, ale my nechceme vyciciavať to vnútro Možno, že by boli všetci spokojní. Určite moji voliči by boli spokojní. Takže možno, že takto získate priateľsky nakloneného suseda. Ďakujem pekne, pán Tanok teraz. Vážený pán predseda, ja som hlasoval za správu Florence. V posledných 20 rokoch sme boli e, svetkom e, e, šírenia takýchto elektronických zariadení v domácnostiach a naozaj e, rastie dopad po takých, dopyt pardon, po takýchto e, špičkových e, výrobkoch, ale tie veľmi rýchlo starnú a potom končia na smetiskách iba tretina sa vhodne odhadzuje a recykluje. Musíme dosiahnuť ten cieľ 65 zníženia takéhoto odpadu. E, to je návrh komisie. Mali by sme mať zberné miesta pre menšie e, prístroje, ako napríklad mobilné telefóny. Mali by sme sa e, vyhnúť tomu, aby sa takýto odpad dostával cez národné hranice. Ďakujem pekne, pán Tanok. Teraz pani Pietikainen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja úplne súhlasím s touto legislatívou. Vďaka nej dosiahneme ciele, ktoré si stanovila komisia a vlastne ktoré chce dosiahnuť celá EÚ. Ide hlavne o stratégiu, ktorá eh, pojednáva o surovinách chýbajú nám niektoré e, suroviny, hlavne niektoré e, cenné kovy a podľa mňa tento zber elektronického a elektrického odpadu by umožnil dosiahnuť naše ciele. Ďakujem pekne teraz pani Basesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože si myslím, že e, zmena smernice e, prichádza vhod a bude pozitívna, e, hlavne čo sa týka upresnenia metódy zberu odpadu a taktiež vytváranie kategórií pre elektrotechniku. A taktiež sa tu zdôrazňuje zber strategických surovín, a ich e, zhodnocovanie, e, recyklácia a opätovné použitie. Zvyšovanie povedomia obyvateľstva, to je taktiež dôležité na to, aby takéto programy uspeli. Podporujem taktiež komisiu v tom, aby šírila osvedčené postupy. Rumunské úrady napríklad e, vytvorili webovú stránku, kde sa poskytujú informácie o zbere a e, recyklácii takéhoto odpadu. V roku 2007 bola spustená kampaň v Rumunsku, e, veľký, tzv. veľký zber, deje sa to každý rok a vyzbierajú sa tisícky tón odpadu. Ďakujem pekne. Teraz pán Mesaroš. Ďakujem pekne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 Väčšinou ide o prístroje, ktoré sa používajú v domácnosti v prípade tohto e, odpadu, takže musíme lepšie zorganizovať e, zber a odstranovanie. E, zhruba 25 takéhoto odpadu je vyzbieraný, ale je vyzbieraných, ale iba 30 sa potom aj vhodne alebo správne zneškodní. To vyplýva z jednej e, štúdie, ale treba zaručiť lepšie lepšiu recikláciu, zhodnocovanie. Je tu teraz e, e, smernica, ale tá nie je jednotne uplatňovaná v členských krajinách, takže túto situáciu treba zmeniť. Tieto staré prístroje musia byť selektívne zozbieravané, to so sebou nesie isté náklady a to musí byť odzrkadlené potom nutne v cene. Ja som teda podporil tento návrh. Ďakujem pekne teraz pani Swinburne. Táto správa o odpade dosiahla správnu e, rovnováhu, teda čo treba dosiahnuť na úrovni EÚ a na úrovni členských krajín. Ide o to, ako e, sa vypočíta ten e, cieľ v oblasti zberu bude platiť do e, konca e, roka 2013 a potom e, bude platiť cieľ 60 Takže E, niektorí sa budú môcť rozhodnúť pre ambiciózny cieľ, e, konkrétne 85%, ak sa tak rozhodnú. Takže ja e, vítam pomoc, ktorú podskytla členská komisia, ktorá navrhuje isté prechodné úpravy tohto cieľa. A taktiež je tu otázka recyklácia, zníženia objemu, objemu odpadu, ale nemalo by to byť veľmi uh, skosnatele a členské krajiny by mali mať istú pružnosť, aby e, si mohli tieto ciele e, upraviť, pretože členské krajiny naozaj musia dokázať, že tá angažovanosť sa prejaví konkrétne v praxi. Ďakujem pekne, pani Swinburne. Teraz pán Kelly má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať Karl-Heinz Florencovi odvedol vynikajúcu prácu na tejto správe. Ale uh, Ja myslím, že tento parlament sa e, e, pozitívne angažuje v tejto oblasti. Priznali to viacerí. Je to obrovská oblasť, o ktorú by sme sa mali zaujímať. E, čím ďalej, tým viac takýchto prístrojov prichádza na trh, takže otázka odpadu a recyklácie, to je veľmi dôležité a pritom sú tu aj zlé príklady export tohto odpadu do chudobných krajín Keby sme to robili u nás, tak prídeme k drahocennej surovine a pomôžeme aj e, našim e, spoluobčanom, takže by to bolo prínosné pre všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kelly. Teraz pán Tanok k, k správe Pán predseda, ja som hlasoval za správu Klas, pokiaľ ide o uvádzanie na trh a využívanie biocidných produktov. Ja si myslím, že ten balíček bude vyvážený a že tieto výrobky budú mať novú úpravu, že tie dva hlavné ciele e, budú lepšie dodržané a že e, tá dvojstupňová e, smernica, to vyhodnocovanie aktívnych látok a diferenciácia medzi normálnymi a problematickými látkami, že to bude naďalej platiť. Toto je naozaj veľmi dôležité, aby tá legislatíva bola naozaj účinná. Myslím si, že označovanie a požiadavky s tým súvisiace v kompromise, tak aby bolo potrebné takéto veci uvádzať, použitie biocidov, toto je podľa mňa pozitívny krok krok a e, dobrovoľné vzdielanie e, informácií. Toto je tiež veľmi e, dobrá vec, tak aby sme sa vyhli duplikácii, pokiaľ ide o štúdie, aby sa nerobili tie isté v rôznych zariadeniach. Bol by som rád, keby tie pravidlá boli pochopiteľnejšie, aby sa dali lepšie na európskej úrovni presadzovať. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostáva slovo pani Basesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože biocidné výrobky sa naozaj vo veľkej miere používajú v potravinárskom priemysle, v kozmetike a v textile. Ich využívanie teda musí byť náležite upravené. Potrebujeme jednodušené postupy na povoľovanie a zároveň musíme zachovať vysokú mieru ochrany v oblasti zdravia. Myslím si, že centralizovaný systém pridelovania povolení bude mať pozitívne vplyvy na európskej úrovni. Rovnako aj označovanie takýchto výrobkov, kde sa použili biocidy, toto je tiež veľmi vhodné. Tieto opatrenia umožnia lepšiu informovanosť a ochranu spotrebiteľov. Tiež sa mi páči to, že tie kumulatívne vplyvy tam boli aj doteraz. Ešte e, nemáme jednotné kritéria analýzy a e, vyhodnocovanie e, tak ako navrhuje komisia, je podľa mňa určitý pokrok. Ďakujem pekne. Pani Basesku. A teraz dostáva slovo pán Jár. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky parlament a členské štáty sa dnes dohodli na novej úprave, pokiaľ ide o biocidy. Ja sa teším, že máme celoeurópske povolovanie biocidných výrobkov a že aj neeurópsky výrobcovia budú musieť takéto povolenie získať. To znamená, že aj zahraniční výrobcovia budú musieť zažívať vysoké európske štandardy, keď budú chcieť v Európe predávať svoje výrobky. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, z jeho hľadiska je dôležité, aby biocidy boli k dispozícii, aby ich mohli naši polnohospodári používať. Myslím si, že toto je dobrý kompromis. E, trvalo udržateľné používanie biocidných výrobkov je zaručené. Takže aj na e, aj tu sme na správnej ceste, ale isté to nie je ešte posledný krát, že sme sa do tému v Európskom parlamente zaoberali. Ďakujeme pekne, pani Jar. A teraz dostáva slovo pani Swinburne. Využívanie existujúcich biocidných výrobkov a neexistencia alternatív, e, toto je veľmi dôležité pre e, všetkých aktérov na európskych trhoch. E, táto nová úprava predstavuje vysokú ochranu ako životného prostredia, tak aj ľudského zdravia. Je dôležité, aby vyhodnocovanie aktívnej zložky a povolovanie, aby toto všetko splňalo vysoké štandardy, aby tu bola čo najväčšia miera ochrany zdravia ja som po, pôvodom, pôvodom eh, chemička, eh, uvedomujem si, eh, že biocidné výrobky musia mať určité obmedzenia, napríklad tých 10 rokov v prípade karcinogénnych látok, tak aby sa mohli využívať kontrolovaným spôsobom rovnako ako pesticídy, ktoré využívajú vo veľce mnohí polnohospodári. Takže naozaj bezpečne, regulovaným spôsobom toto je oveľa lepšie ako úplné zakázanie. Tiež podporujem pravidla vzájomného uznávania, ktoré samozrejme umožnia vytvorenie spoločného trhu s biocidmi po celej EÚ. Ďakujem pekne, pani Swinburne. A teraz Pokračujeme právou Bove a ako prvý vystupí pán Tenok. Pán predseda, ja som hlasoval za správu Bove, pokiaľ ide o potravinový reťazec, pretože plnohospodárstvo je e, veľmi nákladné z hľadiska mzdových aj e, e z hľadiska vybavenia, takže e, je dôležité, aby pospodári mohli e, dosahovať zisky a táto správa to naozaj aj uznáva. A tiež uznáva, že legislatíva zo strany EÚ e, niekedy aj znižuje globálne globálnu konkurencieschopnosť polnohospodárov. Kľúčové prvky tejto správy je tam napríklad e, návrh toho, e, že to ozelenenie, že by to mali byť dobrovoľné opatrenia. E, viem, že sa pripravuje reforma SPP, ktorá by mohla spôsobiť veľké bremeno polnohospodárom do budúcna v časoch, kedy sa všetci musíme snažiť uplatňovať také opatrenia, ktoré majú presne opačný účinok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tanok. A teraz dostáva slovo pani Piety Kajnen. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako ako efektné využívanie zdrojov, úlohou politikou je aj zabezpečiť dostatok potravín v Európe aj na celom svete. A ja naozaj podporujem túto vynikajúcu správu, ktorá vychádza z toho, že potrebujeme opatrenia e, vo všetkých fázach potravinového reťazca, tak aby sme zistili, čo sa vyrába, kde, ako, ako to vplýva na životné prostredie, regióny a tak ďalej. Uh, tak aby sme skutočne mali vysoko kvalitnú potravinárskú produkciu e, po celej Európskej únii. A rovnako podporujeme aj e, biodiverzitu. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Vasesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za správu kolega Bového, lebo si myslím, že na polnohospodárských trhoch cenový mechanizmus musí zabezpečovať rovnovážnu distribúciu eh, príjmov alebo prínosov. Momentálne je to celé ale také temné, eh, neprehľadné, netransparentné. Je tu veľká koncentrácia, veľké reťazce, Eh, supermarketov a znižovanie sa kúpyschopnosti obyvateľstva. Polnohospodári v rôznych izolovaných, eh, periférnych, eh, horských regiónoch, tých sa to týka najviac, vzhľadom na to, že sú tam veľmi zložité povotenosné podmienky, preto musia veľa investovať do prepravy, do skladovania, tak aby udržali svoju schopnosť. Takže mňa by zaujímalo, aké kompenzačné opatrenia by sme im mohli poskytnúť. Tiež je potrebné, aby boli informovaní o prostriedkoch pre takéto najodlahlejšie regióny z štruktúrálnych fondov. Ďakujem pekne, pani Basesku. A teraz dostáva slovo znova pán Jar. Ďakujem. Dnešná správa z vlastnej iniciatívy poukazuje na dôležitý problém v polnohospodárstve. Za posledné roky náklady e, narastali oveľa viac ako výrobné ceny Potrebujeme spravodlivé podmienky medzi všetkými účastníkmi trhu, preto sme aj sociálnym trhovým hospodárstvom. To znamená, že politika zasahuje, keď spravodlivé podmienky na trhu neexistujú. Máme tu problém e, v polnohospodárstve taký, že na jednej strane máme množstvo polnohospodárských e, podnikov a v konečnom dôsledku tu máme ale aj vysoko koncentrovaný e, obchod medzi nemnohými účastníkmi na trhu a polnohospodári e, tu ťahajú za kratší koniec. Potrebujeme viac e, asociácií spotrebiteľov, kde by, ktoré by mohli sa podielať na dojednaniach o cenách, aby, e, aby toto nariadenie, ktoré je teda takto neprispôsobené, malo lepší charakter. Ďakujeme pánu Járovi, hovorí pán predsedajúci, a teraz pán Kelly. Ďakujem pekne. Veľmi rád som hlasoval za túto správu. Rád som si takisto vypočul diskusiu k nej. Diskusia bola veľmi plodná. V konečnom dôsledku tento obrovský problém riešime, pretože otázka príjmov, ziskov, ktoré e, majú nadnárodné firmy, to je veľmi dôležitá vec polnospodári často nemajú žiadne e, zisky alebo zisky veľmi malé a to treba zlepšiť, treba, e, treba ukončiť tieto praktiky, predovšetkým pokiaľ ide o niektoré tieto kľúčové oblasti, pretože potrebujeme e, v tomto prípade korigovať, aby tu boli spravodlivé ceny pre polnospodárov. Je to vec potrebná, pretože dnes sú to nadnárodné spoločnosti, ktoré kontrolujú všetko. A to spravodlivé veru nie je. A teraz k správe, ktorá sa týka nerovnováhy a nezrovnalosti v rámci dodávateľských dodavateľských reťazcov potravín. Opätovne pán Kelly. Nuž táto téma je veľmi podobná. Opätovne len zdôrazním, že potrebujeme tento problém riešiť na úrovni výrobcov, predovšetkým e, nadnárodných spoločností. Ak to e, dosiahneme a vytvoríme spravodlivosť a rovnováhu pre všetkých účastníkov tejto reťaz, tohto reťazca, bude to dobrá e, práca. Ďakujem. Thank you, Mr. Kelly. Ďakujeme pánu Kellymu. A teraz máme európsku stratégiu pre vesmírny priestor. Slovo má pán Hennen. Ďakujem. E, kozmický priestor sa vždy spájal s veľkou mierou predstavivosti, pokiaľ ide o európsku integráciu. Je to akýsi e, symbol, e, akési chladné vody. Pozrime sa na popis projektu Galilea zo strany pána Širaka. Možno hovoriť o imperializme, je tu určitá obsesia, posadnutosť jednotlivých francúzských predsedníctiev v tejto veci. Myslím si, že je to výborný symbol EÚ. Pri posledných voľbách do Európskeho parlamentu sme mali vo vesmíre hlasovaciu e, urnu. To len symbolizuje, aká je Európska únia odpojená odrezaná od, od reality. Aj vy, moji federalistickí priatelia, tiež pozeráte fascinované na hviezdy. Ďakujem. Slovo má pán Tanok. Bohužiaľ, rečník si nezapol mikrofón. Mikrofón. Ja som hlasoval za správu Patričelo, pretože určite je prínosom pre EÚ. Je dôležité, aby sme mali lepšiu stratégiu, ktorá bude spájať technický um s ďalšími oblastiami. To všetko poslúži európskemu hospodárstvu i e, zlepší kvalitu nášho e, života. Napríklad milióny motoristov, ktorí sa spoliehajú na navigáciu GPS, určite ocenia inováciu správy dopravy, takisto e, tra, transport e, tovarov. Tiež by som podporil globálny monitoring EÚ, pokiaľ ide o pro, programy bezpečnostné, pozorovanie planéty, to určite prinesie a, prínosy. Avšak po, e, podporujem, aby viacročný finančný rámec e, financoval eh, GMES a nie z prostriedkov mimo európskeho rozpočtu, ako si to žela komisia. To by len pridalo v, tomto, v týchto ťažkých časoch eh, záťaž členským krajinám. Ďakujeme pánu Tanakovi, hovorí pán predseda. A teraz má slovo pani Swinburne. Ďakujem. Táto správa eh, E, dáva naozaj zmysluplné návrhy v oblasti, kde sa zdieľajú zdroje e, európskych krajín. Európska vesmírna stratégia umožní spojenie zdrojov a informácií, aby sme mali inovatívny pokrok, ktorý, e, môže, ktorý bude prínosom pre EÚ i mimo nej. Musíme sa pohybovať v konkurencieschopnom prostredí, a musíme tiež zodpovedať požiadavkám našich voličov. Táto stratégia by mala zabezpečiť nezávislý prístup e, k vesmírnemu priestoru, ktorý by mať čoraz väčší význam. Satelitný navigačný systém e, Galileo e, i ďalší veľmi precízny systém zameriavania pozície. To všetko je veľmi dôležitá pridaná hodnota. Ďakujeme pani Swinburne. A teraz je tu správa Karonna, kde ide o vyhýbanie sa plýtvaniu s potravinami. Slovo má pán Henen. Ďakujem, pán predseda. Diktátor Lukašenko je E, niekedy e, popisovaný ako posledný e, sovietský aparátčik v Európe, ale pozrime sa na polnohospodárskú politiku, regulované ceny, prerozdeľovanie. Veľakrát sme hovorili o SPP, o veľkých, veľmi zlých dopadoch na ľudí napríklad v Afrike. Disproporčnosť, neprimeranosť, zlé dopady na naše ekonomiky prostredníctvom vysokých cien E, skreslenie e, stimulov v rozvojových krajinách. Ale jedna z vecí, ktorá si zaslúži väčšiu pozornosť, je spôsob, akým prostriedky plynú k, e, k, k osobitným typom ľudí v členských krajinách. Nie sú však, nie sú však polnospodári. Tieto platby sa dávno odrezali od ich príjemcov bohatí jednotlivci dostávajú vlastne subvencie z EÚ. My vlastne, alebo Európska únia si vlastne kupuje lo- lojalnosť e, mocnej kasty v každej členskej krajine. Distribúcia prostrie- prostriedkov e, e, od chudobných k bohatým. To treba zvrátiť. Ďakujeme slovo má pán Tanok. Ďakujem, pán predseda. Spolu so svojou skupinou ECR som e, hlasoval e, za tieto zmeny v tejto správe. V momentálnej e, globálnej situácii šíriac pri šírení sa hladu musíme znížiť plýtvanie potravinami a preto vymienenie si najlepších skúseností a lepšia koordinácia medzi členskými krajinami sú podľa mňa najdôležitejšie veci vyzdvihnuté v tejto správe a tie pravidlá týkajúce sa predaja pod hodnotu v jednotlivých eh, v supermarketoch sa líšia, eh, tieto zľavy sa líšia naprieč eh, členskými krajinami. Tá metóda by mohla v niektorých krajinách, ako je Spojené kráľovstvo, veľmi znížiť plýtvanie. V niektorých členských krajinách, nebudete tomu veriť, je zákaz zľavo, predávanie v zľavách. Tu treba naozaj podľa mňa lepšie koordinovať, aby sa situácia zmenila a súhlasím s predrečníkom, radikálna reforma SPP je naozaj pre Európu dôležitá. Ďakujem a slovo má pán Piper. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi rád hlasoval za túto správu. Európskej únii každoročne 90 milión tón hodnotných potravín končia, končí v odpade. Takmer polovica Eh, potravín počas výroby a zásobovania sa, sa, eh, eh, sa stane odpadom. Tu treba viac konať. Žiadam od komisie lepšiu analýzu príčin a treba oveľa presnejšie analyzovať aj rozdiely medzi členskými krajinami. A keď ako potrebitelia znášame najviac tohoto správania, musí niečo napadnúť nám politikom Často sa hovorí o, až prehnane o opatrnosti a to vedie e, k, k tým, tomuto e, plýtvaniu. V Polsku napríklad e, sa nepoužíva konkrétny termín, konkrétny dátum spotreby, ale odporúčané časy najlepšie spotrebovať do toho či oného dátumu. Ďakujem. Elena Basescu. Ďakujem pekne pani Basesku. Ďakujem pekne pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu Karona. Sú tu varovania FAO, čo sa týka e, nerovnováhy potravinovej výroby vo svete. Myslím, že musíme podporovať kvalitné poľnohospodárstvo a mať aj e, racionálnu spotrebu a vyhnúť sa hlavne plitvaniu, tak e, bude zabezpečená zdravá výživa. To je základ pre, pre potravinovú e, bezpečnosť. To je základné právo Európanov, ale aj občanov na celom svete. Na európskej úrovni ročný priemer je 180 kg potravín odhodených do koša a pritom v Somálsku už 6 mesiacov zúri eh, hladomor. A v Somálsku je taktiež eh, najhoršia situácia, pokiaľ ide o kvalitu výživy. Ja chcem, aby rok 2013 bol Európskym rokom boja proti e, takémuto plitvaniu. Ďakujem pekne, pán Jar. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky parlament sa zhostil tejto témy, e, konkrétne plitvanie s potravinármi. Mňa to teší. Týka sa to zhruba e, polovice výroby potravín, teda tie sa nedostávajú tam, kam patria, teda k spotrebiteľom, ktorí by ich mali skonzumovať, nevyhodiť. A e, musím sa pripojiť ku kolegovi Piperovi, takže naozaj musíme niečo iné vymyslieť E, táto správa je krokom správnym smerom ale naozaj potrebujeme e, konkrétne a, a priateľné e, kroky. A ešte chcem zdôrazniť e, niečo, čo ma osobne hnevá. Musíme uzavrieť tento kroch, kruh, pardon, pretože možno, že niekedy naozaj potrebiny už nie sú vhodné na spotrebu, musia byť ale potom musia byť zničené a nepoužité na výživu zvierat ale ak sa dajú aspoň takto spotrebovať, tak potom by to malo byť umožnené e, návrhom komisie napríklad. Ďakujem pekne, pani Swinburne. Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na tlak, pod ktorom, pod ktorým sú naši polnohospodári, tak e, myslím si, že táto správa naozaj udáva správny tón, e, ale e, svetové obyvateľstvo by malo dosiahnuť 9 miliard do roku 2050, to predpoveda OSN a preto je rozumné, aby sme naozaj znížili plýtvanie s potravinami Mali by sme konať v celej EÚ, mala by vzniknúť sieť e, na výmenu osvedčených postupov a aby sme teda spoločne dosiahli toto zníženie, ale taktiež by sme mali lepšie koordinovať e, výskum a vývoj a zaujímať sa nad tým, čo sa stane s takýmto odpadom. Mohol by sa využiť na výrobu energie. Takže aj priemysel musí e, zohrať svoju úlohu, znížiť toto plitvanie. Týka sa to napríklad otázky balenia a taktiež sa zaobrať otázkou e, toho, ako sa bude označovať tá e, doba maximálneho spotrebovania. E, ale trhové riešenia by nemali byť nahradené nejakými ťažkými legislatívnymi opatreniami. Ďakujem pekne teraz pán Kukan. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka plitvania s potravinami, to je palčivý európsky problém, ktorý e, sa týka celého e, potravinársko-dodavateľského reťazca. Preto vítam návrh komisie, čo sa týka znižovania takéhoto odpadu do roku 2020. Ja dúfam, že e, dnešná e, správa, ktorú som ja podporil, prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa. Ja súhlasím s, tom, s tým, čo povedal komisár e, Potočník, teda, že v súčasnosti, kedy mnohé krajiny sveta trpia nedostatkom e, potravín, tak e, e, to plitvanie v Európe je naozaj hospodársky, morálne a environmentálne nezodpovedné ja myslím, že ľudia by mali byť lepšie informovaní nielen o príčinách a vplyve plitvania, ale aj o spôsobe, ako toto plitvanie znížiť. Ja podporujem žiadosť parlamentu, teda aby rok 2013 bol Európskym rokom boja proti plitvaniu s potravinami. E, tým by sa zvýšilo, zvýšilo povedomie v tejto dôležitej oblasti. Ďakujem pekne, pán e, Kukan. A ešte pán Kelly má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa zaujímala o túto tému a bol som zdesený tými číslami. E, mnohé domácnosti e, plýtvajú e, každý rok tisíckou eur. S tým treba niečo spraviť. Je to veľmi dôležitá otázka. Sú tu taktiež zaražajúce štatistiky, teda že 60 potravín sa e, nakoniec neskonzumuje a e, pri 20% je nejasný ten e, dátum, do ktorého treba spotrebovať danú potravinu. Na to treba poukázať. Taktiež musíme myslieť na emisiu skleníkových e, plynov, e, rozmýšľať, či e, potrebujeme vyrábať takéto množstvo potravina. a potom taktiež, čo sa týka bioodpadu, tu musíme mať stratégiu. To by malo byť aspoň východisko. Ďakujem pekne. Teraz na záver pán Repo. Žiaľ bez mikrofónu rečník. Ďakujem pekne, blahoželám, že ste boli zvolení ako prvý podpredseda parlamentu. Ja som hlasoval za túto správu, ktorá sa zaoberá otázkou boja proti plitvaniu s potravinami. Mnohí Európania žijú pod hranicou chudoby a bojujú za to, aby mohli dostatočne jesť a na celom svete e, tisícky ľudí trpia nedostatočnou výživou a pritom v Európe e, každý rok e, každý vyhodí zhruba 180 kg potravín a pritom ide o e, konzumovateľné potraviny a má to veľmi negatívny dopad na životné prostredie, ale aj z etického hľadiska je, je to veľmi nepripustné. Každopádne treba proti tomuto fenoménu bojovať, odhadzovať potraviny, ktoré sa dajú ešte skonzumovať. To e, naozaj nedáva z hospodárskeho hľadiska zmysel. To ako keby ste odhadzovali bankovky do e, smetného koša. Ďakujem pekne, pán e, Repo. Teraz oznámenie všetko